dokumenty. Sme hotoví s týmto bodom a prechádzame k ďalšiemu. A to je a ešte jedna oznámenie pani Anna Miranda sa vzdala svojho miesta v parlamentu od 10. júla 2013 v súlade s článkom 4 odsek 3 rokovacieho poriadku, poriadku parlamentu vzal na vedomie a no, uvoľnené miesto sa tiež berie na vedomie a budeme informovať národné orgány. No a teraz prechádzame k ďalšiemu bodu.